začne zajtra v útorok od pol deviatej do pol tretej a od tretej do osmej, od deviatej do polnoci. Program bol zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu. Chcem sa ako vždy poďakovať aj tlmočníkom a ďakujem aj všetkým pracovníkom.